Good morning everybody. Prajem všetkým dobré ráno, ďakujem za to, že ste sa dostavili na zasadnutie nášho výboru, takže začneme. Bod číslo 1 je rozpráva rozpočet e, na rok 2016 spravodajkyňovej Barbara Matera a kým tu nie, tak pani Sodorová sa zapojí v mene pani Matera a chcem povedať, že termín na predkladanie návrhu je 18. máj 12.00. Takže poprosím pani kolegyňu. Áno, ďakujem. Vážená pani predsedajúca, drahé kolegyne, kolegovia, prepáčte neúčasť kolegyne Barbary Matera. Žiaľ, dnes sa nemohla dostaviť, takže ja veľmi rada prečítam poznámky v jej mene, ktoré ma mi pripravila za týmto účelom. No je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. A ide o to, že keď ide o ženy a rozpočet, tak je dosť ťažké e, takéto otázky schvalovať na príslušných výboroch. Ako keby e, otázky žien neboli dosť dôležité. Toto je dôvod, prečo podľa jej názoru pani Matera teda zdôraznila tie aspekty, ktoré sa týkajú integrácie, teda integrovanie týchto prvkov v rámci rozpočtu aj s ohľadom na viadročný finančný rámec 2014 až 2020. Vo svetle minulých skúseností táto stratégia vychádza z toho, že sa zameriame na tie najdôležitejšie otázky ako násilie, rozdiely v platoch a aj e, politika zmierovania. Keď ide o to, že by sme e, podľa niekoho žiadali príliš mnoho, tak e, problém je v tom, že občas teda asi sa ani nedopracujeme k ničomu. Takže s pánom Fernandesom, spravodajcom pre rozpočet na budúci rok, sme si vymieniali aj názory na túto tému. A závery sú tieto. Poprvé, aby sa zachoval názov DAFNE vo vzťahu ku konkrétnym cieľom eh, ohľadne otázok, eh, teda eh, program, ktorý je zamerania predchádzania boj proti násilu voči deťom, mladým ľuďom a ženám. Ďalší bod potrebujeme nájsť účinný nástroj na presadzovanie rodovej rovnosti. Ďalej, je tu v ďalšom bode aspekt konkurencieschopnosti podnikov a malých, podnikov, malých a stredných podnikov. A to je konkrétny program, ktorý sa na toto zameriava. Okrem toho treba sa opierať aj o využitie Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V ďalšom bode e, zdôrazňuje e, potrebu financovať kampane z oblasti vzdelávania zamerané na boj proti radovým stereotypom a zvyšovanie informovanosti o rovnosti práv a príležitosti, príležitosti. Keď hovoríme o rozpočte EIGE, e, tak tento by mal zostať stabilný. V bode 5 sa zdôrazňuje e, už predchádzajúca víza, aby aby sa hlavne posilňovalo, posilňovalo povedomie, ktoré sa týka rodovej rovnosti. A to súvisí aj s programom Erasmus+. Ak by sme potrebovali, ak by ste potrebovali ďalšie informácie, obrate sa na pani Matera a ona určite veľmi rada zodpovie vaše otázky aj e, vo väčších podrobnostiach. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Sadrovej za prednesenie v tohto príspevku. Sloma Sandy, pani Orsan. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pani spravodajkyni aj všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí navrhli tieto dôležité iniciatívy. Väčšina z navrhovaných projektov sa uberá cestou ku splnomocnení žien a hlavne v oblasti zamestnanosti, školstva, pri vytváraní sociálnych kontaktov a sietí. Samozrejme ide aj o zladenie súkromného a profesionálneho života. Vieme, že je to dnes veľmi ťažké, hlavne v krajinách, ktoré neposkytujú dostatočnú podporu v oblasti starostlivosti o deti, keď sa ženy chcú venovať kariére. Preto je veľmi dôležité, aby sme systematicky e, pracovali na vytváraní takýchto programov. Treba vyslať jasný signál ženám v tom zmysle, že ženy môžu byť úspešné a, a pritom byť, teda popri profesnej úspešnosti, môžu byť aj dobrými matkami. Ale musíme pracovať spolu, len vtedy sa dá niečo dosiahnuť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca, pani Ivana za zelených. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za tento návrh, uberá sa správnym smerom. Za našu politickú skupinu chcem poznamenať, že som si všimla, že jedno z ťažísk, mm, pokiaľ ide o násilie voči ženám a deťom, je, a to je veľmi dôležité, aby sme to mali v tomto stanovisku, ale chcem zdôraz- musíme zdôrazniť, že zápas proti násiliu Eh, proti násiliu voči ženám nevidíme ako eh, eh, jedinú úlohu politiky v oblasti žien, ale že sa pozeráme na tieto témy holisticky. Mm, pripravíme niekoľko pozmeňovacích návrhov, lebo nám chýbajú niektoré témy a niektoré chceme posilniť. <clears throat> To jedno je zvoraznenie významu rozpočtu EU pre socioekonomickú situáciu žien. Včera sme mali e, rozhovor s pánom Svernalesom z výboru pre rozpočet, ktorý predstavil e, hlavné e, riešenia rozpočtu a tam sa hovorí o dôraze na oblasť solidarity, kohéziu, rovnaké postavenie, sociálnu inklúziu. A myslím, že zo strany výboru pre ženy by bolo dobre, keby sme počiarkli tieto témy. Najmä v oblasti e, gender pay gap. Myslím, že tam má rozpočet EÚ ešte e, svoj dlh, e, pretože sa vlastne rozširuje ten rozdiel kvôli kríze v príjmoch medzi mužmi a ženami. A myslím, že v oblasti vlastne tvorby pracovných miest a zelených pracovných miest, to by sme tam ešte mohli zabudovať. No a v článku 2 sa hovorí o Európskom sociálnom fonde a Youth Employment, Employment Initiative a tam si myslím, že by sme mali e, to rozšíriť na všetky štruktúrálne fondy, aj na Európsky globalizačný fond a, a, a, a na všetky štruktúrálne programy EU. Tie by tiež mali mať svoju e e, e, e, genderovú e, e, dimenziu a tie sa tu spomínajú právom pri podpore žien pri podnikatí. Tam sme si prijali zmienku o e, zjednodušení prístupu k mikrofinancovaniu. Ospravedlňujem sa, e, neviem teraz e, nemecký výraz, teda prístup ku požičkám. Únia podporila inovatívny projekt pred niekoľkými rokmi v Nemecku. Menovalo sa to Banka žien a uľahčila, uľahčila ten dobrý prístup e, ženám k pôžičkám. Myslím, že by to bolo e, dobre, keby sme takéto iniciatívy vy e, e, e, spomenuli v našej iniciatíve. No a napokon, ako som už včera hovorila pri rozhovore s pánom Fernandesom, e, už sa to dvakrát uspomínalo, spomínalo, zopakujem to, teda ako e, centrum nášho e, stanoviska by sme mali posilniť gender budgeting, a mali by sme hovoriť o tom, ako by sa to dalo vykonať. Teda nie len tak, ako je to všeobecne formulované v stanovisku, teda tá výzva gender budgeting používať, ale minulý rok sme e, z výboru FAM e, e, vydali stanovisko, hm, išlo vlastne o pozmeňovací návrh, aby sa hovorilo o konkrétnom metodologickom postupe. A tento pozmeňovací návrh e, predložíme aj tento rok. Ale teda ďakujem za to stanovisko, je, je to krok správnym smerom. Ďakujem. Muchas gracias, señora Vana. Ďakujem pekne. Neviem, či si želá ešte niekto vyjadriť sa v rámci rozpravy. Pani Avio. Ďakujem za slovo a ďakujem aj pani spravodajkyni. Súhlasím s mnohým z toho, čo sa zapracovalo do tohto stanoviska hlavne pokiaľ ide o zameranie sa na násilie proti ženám, ale aj na gender budgeting a EIGE. E. Takže peniaze sú a zda jedným z najlepších prostriedkov, ako môžeme riadiť svoje kroky nemusíme byť príliš skromné. Myslím, že aj malé podniky majú príležitosť sa presadiť. Aj ženy takto môžu vlastne úspešne pôsobiť na pracovnom trhu. Takže musíme hľadať aj príležitosti pre starostlivosť. Takže Nestačí povedať, prosím vás, e, dajte, alebo dovolte nám mať aj gender budgeting, ale ide o to, aby sme dosiahli rovnoprávnosť. Európsky sociálny fond napríklad sa dá využiť týmto smerom. A napríklad ten sa využíva aj na starostlivosť o deti, aj o starších ľudí. A myslím, že tento fond by sme mohli využiť aj z hľadiska toho, čo my chceme zdôrazniť. Pokiaľ ide o zamestnanosť žien, tu vidíme, že existuje ekonomická závislosť a práve sociálny sektor by mal byť posilnený. Ďakujem pekne. Slovo má pani Galped. Do, ďakujem e, za slovo. Jedno spresnenie by som chcela uviesť. Určite prítomní kolegovia a kolegyne asi vedia, že od tohto roku sa zmenili e, e, určité pravidlá prejednávania rozpočtu. O tomto určite hovoril s vami aj pán Fernández. A práve ja som, e, ja pracujem vo výboru Inkosav a práve, že tu ide o to, že sa zatiaľ poskytuje len splnomocnenie v rámci trialógu. Takže v v podstate sa pripravujú dve správy. Prvá správa, to je e, pomerne dávna záležitosť, hovorí o tom, že dobre vytýčené rámce sa stanovia vo výbore. Pre, vo výbore FEM a tam sa vlastne e, napíšu do, toho, do tej správy podmienky, za akých sa to dá dosiahnuť. A druhej, druhá správa, hovorí o tom, ktoré sú to tie pilotné programy, tie hlavné veci, ktoré pokladá výbor pre práva žien za dôležité. Tieto dve veci sa nemajú miešať, pretože ešte neviem, máme rozpočtové linky, teda zatiaľ rozpočtové položky. Nevieme zatiaľ to správne smerovanie. A toto by sme mali práve nejak cestou jednej správy predložiť. Zatiaľ to ešte nie je úplne vyčistené, vykryštalizované. Ale v podstate ide o návrh e, a o ten návrh a potom v tom druhom materiáli sa to spresní, tak ako som naznačila. Ďakujem pekne. A teraz v mene Európskej komisie želá si komisia zúčastniť sa tohto rozpravy? Áno, Ďakujem za slovo. Možno je to troška také technické, odborné k programu DAFNE. To je práve vec, ktorá si vyžaduje objasnenie. Rozpočtová nomenklatúra, tak ako sa teraz používa, odráža právny základ pre otázky zákona aj otázky občianstva a rovnosti. Legislat, teda zákonodárca, e, navrhol pre tento program 9 rôznych konkrétnych cieľov v dvoch skupinách. Každá skupina korešponduje nejakej konkrétnej, konkrétnemu rozpočtovému riadku alebo položke. A teraz v akej sa nachádzame situácii? Výhodou tohoto je flexibilita, a že každý konkrétny cieľ e, sa dá zašpecifikovať e, v rámci rozpočtového riadku. A toto je k dispozícii v samotnom programe, respektíve vyhlásení o príslušnom programe. Okrem toho sa dá vidieť aj, aké sú očakávané výsledky. To sa tam dá tiež vyčítať v tom materiáli. Ak prostredníctvom pozmienujúceho návrhu, ktorý predniesie parlament, ak sa touto cestou doplní financovanie na nejaký konkrétny cieľ, tak potom komisia implementuje tieto prostriedky ohľadne daného cieľa. Ďalej, otázka zviditeľnenia. Samotný názov DAFNE znamená, že to je tiež zapracované do programu do jadra programu a preto aj e, tí, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania, vedia a sú plnej miera informovaní o tom, že keď predkladajú projekty e, do programu DAFNE, o čom to všetko je a aké sú požiadavky. Ešte by som sa vyjadril ku vodu Agenda Institute. Tak e, tu si vážime práve vyjadrenie pani spravodajkyne ohľadne Mm, predovšetkým to zameranie na násilie voči ženám. Tento inštitút v súčasnosti funguje alebo venuje sa aj strategickým otázkam a to aj z hľadiska strednodobého a strednodobých cieľov to stredisko alebo ten inštitút by mohol fungovať ako centrum pre monitorovanie e, násilia, ktoré má rodový charakter. Takže to by nám tiež pomohlo dosiahnuť cieľ zníženia násilia proti ženám. Ďakujem pekne. Uzavrieme tento, túto rozpravu a Termín na prekladanie návrhov je 18. maja 12.00. A teraz pokračujeme ďalej. A budeme hovoriť o posilnení postavenia e, dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania. Spravodajkyňou je pani Rodriguez, ktorá predstaví svoju správu a po nej bude nasledovať rozprava. Dobrý deň. Ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať eh, všetkým účastníkom debaty eh, k tejto téme, ktorí prispeli veľmi štedro, veľmi otvoreným spôsobom a tiež sa chcem poďakovať sekretariátu Manuelovi, a celkovo teda všetkým zainteresovaným a tiež Kardosovi, e, ktorý bol e, nesmierne dôležitý pri vypracovaní tohto projektu. Máme tu správu, ktorý, e, ktorá odráža pracovný program posilňovania postavenia dievčat v EÚ. A hovoríme o posilňovaní postavenia a Ehm, možno o tiež zvýšení ich kapacity. Ehm, tam je trošku rozdiel medzi tými termínmi. Ehm, my sme si definovali dva hlavné ciele. Poprvé, garantizovať alebo zaručiť posilnenie postavenie, postavenia dievčat a po druhé, aby sa plnil istambulský dohovor. Poprvé um, mať uh, uh, posilniť postavenie dievčat prostredníctvom vzdelávania, po druhé mať dostatočný pedagogický materiál. Tam sme tiež kritizovali rôzne uh, vzdelávacie inštitúcie, po tretie zaručiť rodovú rovnosť aj v profesionálnom kontexte pri prijímaní rozhodnutí, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie odbornú prípravu. Po štvrté, e, zaručiť e, prítomnosť žien na vedúcich pozíciách a po piaté, zaručiť prítomnosť žien v hospodárskom rozvoji. My pri príprave našej správy sme revidovali všetku existujúcu literatúru a vykonali sme analýzu všetkých týchto technických materiálov. Na základe toho sme vytvorili 6 veľkých kategórií informácie, e, potom e, isté také e, učebné osnovy, pedagogický materiál. Potom sme hovorili o financovaní, o implementovaní projektov a o následnej revízii projektov. A potom sú tam rôzne podkategórie ako kariéra, zamestnávanie a tak ďalej. Nemôžem to tu všetko prezentovať, myslím, že všetci to už poznáme, poznáme ten obsah. Rad by, rada by som radšej hovorila o tých odporúčaniach. Myslím si, že údaje skutočne sú všetkým známe a preto teda už nebudem nejako detaľnejšie o nich hovoriť. V tejto správe by sme chceli zhodnotiť, čo tu vlastne máme, ako sa využívajú existujúce nástroje na boj proti diskriminácii, na podporu existujúcich iniciatív, a ako to vlastne ako sa e, definujú pozície e, v rodovej rovnosti, ako sa presadzuje rodová rovnosť vo všetkých oblastiach vzdelávania od toho predškolského až po univerzitné e, ako aplikovať rodovú rovnosť pri neustálom e, celoživotnom vzdelávaní. A hovoríme tu aj o tých učebných osnovách, o pedagogickom materiáli, e, na všetkých stupňoch vzdelávania, e, tiež potrebujeme nástojiť na podpísaní a na ratifikácii istambulského dohovoru e, tak, aby e, nielen naše členské štáty boli do toho zapojené, ale tiež tretie krajiny, aby boli zapojené e, komunity migrantov v jednotlivých vzdelávacích centrách. Tiež sa musíme snažiť o to, čo vlastne prezentovala už Európska, čo prezent- akceptovala Rada Európskej únie. Musíme zahrnúť rodovú rovnosť do učebných osnov, do tých formálnych, oficiálnych e, a aj do tých neoficiálnych, do toho, čomu sa možno nevenuje dostatočná pozornosť. Tu hovoríme o tých procesoch, takých možno Mm, nevedomých procesoch výučby respektíve vzdelávania, to, čo e, tie naše poznatky, ktoré odovzdávame bez toho, aby sme si boli vedomi. E, potom samozrejme vzdelávanie aj v oblasti e, a výchova v oblasti športu, to, ako deti trávia voľný čas, respektíve dievčatá, ženy, potom využívanie nových technológií, informačných a komunikačných technológií. Hovoríme tu o posilňovaní e, e, kapacít e, alebo schopnosti využívať tieto technológie, orientovať sa v tomto novom svete, spolupracovať s regionálnymi a miestnymi predstaviteľmi. Myslíme si, že toto umožní, respektíve uľahčí tiež zbližovanie e, mestských a vidieckých e, oblastí, respektíve ľudí, ktorí žijú v týchto oblastiach. A musíme nastojiť na tom, aby sa do pedagogického materiálu zahrňala aj rodová rovnosť. Musíme zozbierať tie existujúce skúsenosti a e, ako som povedala, tú rodovú rovnosť tam zahrnúť. Tiež snažiť sa o to, aby eh, učitelia eh, boli takými vzormi pri odstraňovaní eh, stereo, rodových stereotypov. Musia byť takými sociálnymi aktérmi, aktérmi, ktorí budú meniť pohľad spoločnosti na rodovú rovnosť a e, tiež musíme do toho zapojiť aj rodičov e, v e, tiež škôlkach, v predškolskom vzdelávaní. Myslíme si, že a nie len teda tam, ale aj na základnej škole tá práca učiteľov je veľmi dôležitá a musíme sa snažiť vyhnúť sa tomu, že tá práca je len pre ženy. Eh, aplikovať eh, rodovú eh, rovnosť v vzdelávacích inštitúciách nezávislým spôsobom, tak aby rodová rovnosť bola externým aj interným kritériom kvality jednotlivých inštitúcií. Musíme revidovať existujúcu legislatívu, s ohľadom na rodovú rovnosť a tiež vytvoriť výročné ocenenie, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a aj presadzovanie vo vzdelávacích inštitúciách. Sme si vedomi, že to všetko stojí peniaze a preto potrebujeme investičný plán a využívať európske fondy. Ďakujem pekne, pani Rodriguez, a teraz otváram rozpravu. Pani Werder. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Rodriguez za jej úsilie, a za prácu k tejto téme. Vyzerá to možno ako krátka správa, ale viem, že je za tým veľa práce. Je to veľmi komplexná téma, ktorá sa týka vzdelávania a úlohy, ktorú my môžeme zohrávať pri posilňovaní postavenia žien a e, rodovej rovnosti. Je to na nás, na parlamente, aby sme zdôraznili, e, čo treba vnímať ako priority. E, hoci samozrejme to je komplexná téma, tak ako zdravotníctvo, ale to by nás nemalo brziť. Myslím si, že posilnenie postavenia dievčat prostredníctvom vzdelávania, tam sú dve dôležité veci. Poprvé, posilňovať ich postavenie z dlhodobého hľadiska. A nie len teda postavenie dievčat, ale aj e, chlapcov. A už e, od začiatku snažiť sa už v tom skorom rannom veku, snažiť sa vštepovať základy rodovej rovnosti a e, rovnej spoločnosti. A myslím si, že ak budeme adresovať tiež e, tieto rozdiely v zručnostiach medzi pohľaviami, respektíve to, ako sa vnímajú tie stereotypy, tak eh, myslím si, že môžeme byť úspešní, tak ako sme o tom aj diskutovali. Teraz, keď prejdem k odbornej príprave, ako sa tam hovorí, eh, učitelia určite môžu byť sociálnymi aktérmi žen e, zmien. E, už existuje dobrá prax v tejto oblasti a myslím si, že je dobré, že správa o tomto hovorí, pre to mm, pre vzdelávanie e, nielen v školských zariadeniach, ale aj to neustále kontinuálne vzdelávanie. A myslím, že by sme nemali hovoriť možno len o dievčatách, ale aj o dievčatách a o chlapcoch. E, častokrát e, učiť čitatelia hovoria o chlapcoch a dievčatách. A tu teraz hovoríme teda o dievčatách a chlapcoch. Tak ďakujem e, za tento výraz. E, myslím si, že určite musíme sa pozrieť aj na primárne vzdelávanie a myslím si, že členské štáty by mali vyvinúť väčšie úsilie v tejto oblasti Um, posilniť aj postavenie učiteľov a povzbudzovať uh, dievčatá a chlapcov, aby sa venovali možno aj veciam, ktoré nie sú typické pre ich uh, pohlavie. Uh, nedostatok záujmu o dievčat o isté, um, o isté predmety. Um, myslím si, že to môžeme riešiť. Potrebujeme E, lepšiu odbornú prípravu tiež pre učiteľov, e, snažiť sa tiež pritiahnuť e, dievčatá do, k vedeckým predmetom a zlepšiť výchovné vzdelávacie poradenstvo. Toto je častokrát slabé, pokiaľ ide o tie vedecké predmety. Myslím si, že tiež by sme mali trošku humanizovať vedu Predovšetkým v médiách je tu taká predstava, že veda to je niečo strašidelné, je to niečo také studené, chladné. Myslím si, že na to by sme sa tiež mali pozrieť. A tiež uh, by sme sa mohli pozrieť na to, že vlastne v niektorých oblastiach sú vyššie platy. A uh, Ehm, ja poznám napríklad e, mnoho, teda niektorý, niektoré oblasti vedy, ako je primatológia, a, e, ale to je bohužiaľ, tam sú zastúpené ženy, ale bohužiaľ je to dosť slabo platené oproti iným vedeckým e, odborom. Ale ukazuje sa, že E, ukazuje sa, že v niektorých oblastiach teda ženy sú samozrejme menej zastúpené a musíme e, ich pozbudiť k účasti, k väčšej účasti e, a prítomnosti na vedeckých odboroch, vo vedeckých odboroch. Som rada, že sa tu zahrňajú aj učebné osnovy, sú dôležité na to, aby E, dievčatá a chlapci mohli preskúmať tie nové úlohy, e, ktorým sa môžu venovať nové typy aktivít. A myslím si, že by sme mali zdôrazniť aj potrebu ochrany existujúcich zdrojov a tiež zlepšenie financovania. Myslím si, že je tu isté také hnutie za zvýšenie prítomnosti e, dievčat a žien v športe. Myslím si, že to vidím aj vo futbalo, na futbalových šampionátoch. Ale častokrát samozrejme šport je prezentovaný ako e, aktivita mužov a myslím si, že by sme toto mali zmeniť. E, podnikanie E, vzdelávanie a odborná príprava pre vzdelávanie, to je tak len letmo spomenuté a myslím si, že by sme to mali zdôrazniť. E, mali by sme poskytnúť tie základy, aby aj dievčata, aj chlapci mohli postupne napravovať, odstraňovať tie rodové stereotypy a rozdiely. Myslím si, že podnikanie e, mnohokrát je vnímané ako prijímanie mm, rizika, respektíve ako príjmanie možno rizikových eh, rozhodnutí a eh, ženy a dievčatá nie sú častokrát vnímané ako tie, ktoré príjmajú takéto riskantné roz, rozhodnutia. A myslím si možno, že, tie, že my by sme mali zmeniť trošku vnímanie podnikania, eh, aby aj ženy, aby dievčatá sa cítili trošku komfortnejšie v tomto svete, čiže zmeniť možno aj jazyk, ktorý tu používame. A potom by sme chceli viac zdôrazniť eh, potom sexuálna výchova, eh, možno zdôrazňovanie aj emócií. Eh, a určite by sme samozrejme nemali naše deti len učiť, ako používať antikoncepciu sexuálna, na, vhodná sexuálna výchova, e, tá môže učiť dievčatá, ako e, sa starať o svoje telo, ako um, mať kontrolu nad svojom, svojim telom, ako príjmať rozhodnúť, ako nebyť len takým pasívnym aktérom vo vzťahu. Myslím si, že to si zaslúhuje dostatočnú po- pozornosť. E, tiež posilní dievčatá by mohli odolávať možno takému mediálnemu povedzme takému využívaniu, respektíve takému nátlaku zo strany médií o tom, ako majú vyzerať, čo majú robiť, čo sa od nich očakáva. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. A teraz odozdám slovo pani Petír. Hvala lepo, gospođo e, predsjednice. Želim... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať e, spravodajkyni. Lebo si myslím, že je veľmi dôležité, aby význam vzdelávania a práca pre ženy bola zdôraznená v tejto správe. Je dôležité tiež zvýšiť počet žien v základných povolaniach. Je potrebné, ehm, aby si vyberali nestereotypné povolania a tiež zabezpečiť, aby sme mali menej eh, výpadkov zo vzdelávania, tiež zo strany sexizmu alebo vyššia mediálna eh, gramotnosť eh, vo vidieckých oblastiach. Vzdelanie musí byť prístupné pre všetkých, to je základné právo a ženy a mladé dievčatá Mm, musia byť pozbudené, e, aby vedeli bojovať proti e, stereotypom, pokiaľ ide o povolania. Ale ja tu vidím niekoľko problematických bodov v tejto správe. A to sú body 11 a 12, ktoré e, vyzývajú ženy a dievčatá, aby využívali a skúšali nové úlohy a Mm, aby e, menili svoje roly. A ja si myslím, že my ich nemôžeme vyzývať, aby zmenili svoje roly a, a aby si e, e, zvolili inú e, rodovú identitu, než tú, s ktorou sa narodili. Myslím, že to je neakceptovateľné. Rozdiely medzi mužmi a ženami by sa mali rešpektovať mali by sme zabezpečiť, aby mali rovnaké príležitosti, rovnaké podmienky a tak deti bez ohľadu e, na e, pohlavie e, musia mať zabezpečený rovnaký prístup k vzdelávaniu a mali by mať možnosť rozvíjať svoju vlastnú identitu ktorá doplňa identitu osôb s odlišným pohľavím. Dievčatá by mali byť vyzvané, aby e, rozvíjali vlastné schopnosti a možnosti a nemali by sme ich vyzývať, aby e, zotierali rozdiel medzi pohľaviami. Takže chcem e, požiadať spravodajkyňu, aby zvážila tieto poznámky, najmä pokiaľ ide o body 10 a 11 lebo myslím, že neprispievajú k rovnosti pohlaví, ale eh, to, čo bude výsledkom, bude to, eh, čo eh, zmažeme rozdiel toho, čo vlastne nás robí tým, sme. Pani Epiul. Budem hovoriť po švedsky. Chcem sa poďakovať spravodajkyním. Myslím, že to je veľmi dobrá správa. A udáva tón v tom, ako zdôrazňujeme význam vzdelávacieho systému pri odstraňovaní stereotypov. Hmm, nemáme dobrý preklad eh, anglického výrazu do švedčiny, empowerment, ale E, ale to je práve to, čo vzdelávanie môže urobiť. Teda každému dieťaťu môže poskytnúť stovky príležitostí a nie len dve. A e, vlastne nemáme len dva modely. Je minimálne 100 modelov a e, to je vlastne to, čo hovorí spravodajkynia. Teda ľudia majú mať svoje sny a majú mať možnosť realizovať tieto svoje sny je tu veľa obmedzení e, e, v súčasnej situácii. Ja myslím, že je potrebné podporovať sny detí bez ohľadu na to, akú povahu tie sny majú. Je tu množstvo bodov, e, ktorých by som sa chcela dotknúť, ale už boli spomenuté. Ale mm, myslím, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme ľuďom umožnili Eh, uvedomiť si ich potenciál. Ehm, eh, často hovoríme o stereotypoch a moci. A vo všetku mm, vlastne sa venujeme tejto otázke. To je vlastne to, ako je možné eh, získať kontrolu nad vlastným telom. Myslím, že E, tu sa snažíme integrovať túto dimenziu do vzdelávacieho systému. A ako predrečnička povedala, je tu mnoho očakávaní e, pri e, vzdelávaní, ale je to súčasť pedagogického didaktického procesu, ak chceme pozbudiť a, a, a vyzbrojiť e, chlapcov a dievčaty, aby sa zbavili e, rodových stereotypov. No a popri tom, čo už v texte máme, by sme mohli snáď e, sformulovať ešte jasnejšie, že moc, ktorá je zapojená e, e, do vzdelávacieho systému, E, pokiaľ ide o ten inštitucionálny pohľad, že to je vlastne to, čo by sme si mali všimnúť, teda nehovoriť len o e, e, primárnom a sekundárnom vzdelaní, ale o terciárnom vzdelávaní. No a potom je tu ešte niekoľko ďalších bodov, ktoré chcem doplniť. Totiž je dôležité v medzinárodnej práci, práci, ktorú robíme s tretimi krajinami, aké dôležité je tam sústrediť sa na vzdelávanie e, dievčat a žien. Aby sme prispeli napríklad k umrtnosti e, e, žien pri pôrodoch. Hm. Musíme to zohľadniť teda v našej rozvojovej politike. A tiež si myslím, že by sme rodové otázky by mali byť integrované do vzdelávacích e, e, materiálov. Pa, pani Galpet. Pani predsedajúca, chcela by som ešte najprv jednu otázku. Rada by som vedela, či podľa zasadania, podľa rokovacieho poriadku nášho výboru, ako by sme mali postupovať. Pracujem aj v IMKU a tam vlastne je zvyk, podobne ako na plenárke, že najprv odoznie e, názor spravodajcu a potom idú, e, potom proste e, majú e, príspevky tí, ktorí sa k tomu chcú vyjadriť. Ako to funguje vlastne tu, lebo vidím, že nejak je to ináč. Nož, pozrite, Môžu aj tieňovi sa k tomu vyjadriť samozrejme, ale mám tu zoznam prihlásených rečníkov, takže prepačte, no aj nás tu 4,5 dohromady na no, v podstate teda neviem, či teraz je potrebné meniť to poradie. Máme tu prihlásených rečníkov. No. no ja som sa pýtala, aký je tu rokovací poriadok v rámci nášho výboru FEM. Môžete mi na toto odpovedať? Nemáme v tomto výbore nejaký špeciálny rokovací poriadok, ktorý by sa týkal poradia. Ďakujem pekne, takže sa potom budem vyjadrovať a ďakujem za to, že tu môžem e, tiež tejto veľmi dôležitej téme vyjadriť svoj názor. Je to výborný názov, výborne je spracovaný a aj celá téma je výborne spracovaná. Chcem poďakovať pani spravodajkyni. Vidím, že veľmi podrobne si preskúmala všetko, čo sa týka tejto témy. Som presvedčená o tom, že dievčatám prostredníctvom vzdelania e, je možné poskytnúť e, patričné sebavedomie a tým určite dokážeme prekonať, e, že sa o tejto téme nehovorí len ako o niečom, čo sa zvykne pripisovať, a toto patrí ženám, ale že ide o vecnú záležitosť, ktorá bude mať praktický dopad. A určite je dôležité pre ženy aj dievčatá, aby sa to v praxi prejavilo. Chcem E, napríklad <clears throat> poukázať na význam vzdelávania a som presvedčená o tom, že keď chceme budovať inovatívnu spoločnosť, ktorá je budovaná na princípu vzdelania, tak túto tému treba rozvíjať. Táto téma sama o sebe je dôležitá, pretože môže prispieť ku tomu, aby sa osobnosti prejavili, keď budú mať aj patričné vzdelanie. A aj keď toto neodoznelo, predsa len aj toto môže prispieť k tomu, že vlastne získané vedomosti môžu taktiež prispieť ku znižovaniu chudoby. A toto môže zase prispieť ku tomu, aby ženy a deti mohli oveľa dôraznejšie byť prítomné aj pri rozvoji v sfére ekonomiky. Som presvedčená aj o tom, že vzdelávanie dievčat e, predstavuje ozaj veľmi kvalitné, e, kvalitný priestor pre investície. Určite ešte stále je tam mnoho rezerv a je tu priestor pre ďalší rozvoj. Bude potrebné presne vytýčiť aj konkrétne smerovania. Ja by som si dovolila len uviesť napríklad e, inkluzívnosť aj z hľadiska odbornej prípravy e, a vzdelávania pedagógov, ďalej rozvoj odborných zručností, celoživotné vzdelávanie. Za dôležité pokladám, a o tom sme veľa hovorili, e, boj proti stereotypom, to je dôležitá téma napríklad e, môj prvý diplom, napríklad, ktorý ja mám, je z oblasti informatiky a potom som si robil ešte veľký, veľký doktorát a vediem, teda predtým, než som sa stala europoslankyňou, tak som pracovala na univerzite a viedla som inštitút, ktorý sa práve zaoberá aj takýmito otázkami zamestnanosti. Takže myslím, že aj my osobne svojim príkladom dokážeme urobiť mnoho. Určite majú pravdu aj tí, e, že proste e, dievčatá sú dosť e, plaché a treba im pomôcť. Áno, toto je fakt pravda a preto by sme mali posilniť aj toho ducha u dievčat. Ducha, ktorý e, sa uberá smerom k tomu, že chcú viac a chcú dosiahnuť vyššie e, vzdelanie. Súhlasím aj s tým, že IKT treba využívať a rozvíjať. Okrem toho súhlasím, a teraz sa chcem povedať, že môžem súhlasiť s tým, čo tu bolo povedané, že si treba vážiť aj tú tému, ktorú predostrela táto správa a nemohli by sme sa od nej odchylovať. Myslím, že tie iniciatívy, ktoré nie sú možno celkom jednoznačné, alebo keď používame niektoré definície tam, kde nie sú, alebo nie je jasná pojmová stránka niektorých vyjadrení, tak si myslím, že toto by sme si mali ešte vyčistiť, vykryštalizovať na niektorých zasadnutiach a bolo by dobre asi to aj celé troška zjednodušiť ako systém. Súhlasím aj s tým, ako sa tu hovorí o dôležitosti jednotlivých predmetov. Nakoniec hovorím to aj ja ako matka. Mám tri deti a z toho sú dve dievčatá. Tak určite vieme, že treba oveľa viac vo vzdelávaní, pretože trh sa nepozerá na, die, na devčatá podľa toho, či sú devčatá alebo nie. Proste dôležité, aby sme dokázali poskytnúť kvalitné vzdelanie devčatám, pretože podľa toho sa dokážu potom na trhu presadiť. A aby mali príležitosť v plnej miere sa presadiť. Keď som mala 18 rokov, tak mi mohli hovoriť, aby som nebola inžinierkou. Ja som to chcela robiť ale je dobre. Proste treba pozbudzovať dievčatá v tom, v čom sú dobré, aby sa dokázali presadiť. Toto je tiež naša povinnosť v tejto sfére. Dúfam teda, že táto spolupráca prinesie svoje plody a že sa nám podarí túto tému rozvinúť ešte aj ďalej, nielen v oblasti práv žien. Ďakujem. Tak som ke, eh, madame Galpels. Nu har jag... Eh, Ďakujem pani Gal Pelc za to, čo odoznelo. A teraz pani Šadrová má slovo. Ďakujem, pani predsednička. v tejto otázke pozbudenia dievčat v EÚ pri vzdelávaní. Vzdelávaním môžeme dosiahnuť veľa vecí, tak ako to spomenuli už kolegyne predo mnou. Môžeme bojovať proti chudobe, tak ako to povedala kolegyňa Garperco. A ja by som chcela povzbudiť e, e, e, otázku zmocnenia žien v oblasti vzdelávania, ale teda je tu tá otázka, že ženy by mali zostať ženami, aj keď máme rovnosť. Chceme, aby dievčata mali rovnaké príležitosti ako muži, ako chlapci a ehm, mali by mať možnosť e, zúčastňovať sa aj v oblastiach, ktoré mm, doteraz dominujú, ktorých doteraz dominujú muži. Ale vo väčšine krajín v Európe e, na univerzitách máme väčšinu e, dievčat v magisterských programoch. Mm, je to 50 až 60 e, Vzdelávacia politika je kompetencia, ktorá je v rukách členských štátov. Preto je veľmi ťažké e, vplývať a regulovať predmety a vzdelávacie programy v členských štátoch Samozrejme, môžeme vydávať e, povzbudenia, motivovať e, prostredníctvom finančných programov. Najmä si myslím e, s cieľom zmeniť programy, teda povzbudiť účasť dievčat v oblastiach, ktoré doteraz dominu, ktoré doteraz dominujú muži, ako napríklad technológia. Sexuálna výchova sa spomínala už pri viacerých príležitostiach, no ale opäť to je kompetencia členských štátov a nemyslím si, že to je tá najdôležitejšia vec e, v tejto oblasti e, zmocňovanie dievčat e, prostredníctvom e, vzdelávania, to je veľmi dôležitá oblasť, e, o ktorej musíme diskutovať. Ja si myslím, že toto je dosť špecifické. Je to v rukách členských štátov, je to ich kompetencia a ja nesúhlasím s tým, aby to bolo zahrnuté do tejto správy. Ďakujem. E, už teraz nemám na zozname členov parlamentu. Tak teraz dám slovo komisii a potom dostane slovo e, spravodajky. Komisia, nech sa páči. Well, thank you, chair. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Komisia samozrejme víta túto správu a ďakujeme výboru za vynikajúcu spoluprácu. A ja som kedysi mm, už, e, respektíve pracujem na rodovej rovnosti už dosť dlho a e, veľmi si vážime túto spoluprácu. Je to v súlade s tretím cieľom e, rámca 2020 E, vzdelávania odbornej prípravy a, a v podstate súhlasíme so všetkým, čo tu odznelo v tomto kontexte. Myslíme si, že táto aktivita môže byť dôležitá na to, aby pripomenula členským štátom, že môžu zmobilizovať e, mm, aby zmobilizovali e, prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, aby ich využili. Ďakujem pekne komisii a teraz odovzdám slovo spravodajkyni na záverečné slovo. Ďakujem pekne. Znova by som sa chcela poďakovať všetkým za vystúpenia, za ich príspevky. Možno, že sú niektoré časti správy, ktoré nie sú úplne jasné. V bodoch 11 a 12, kde sa hovorí o takom zažívaní nových úloh, tu nehovoríme o sociálnych úlohách e, v, v tom tradičnom slova zmysle, zmysle, ale hovorím skôr o úlohách napríklad e, takých vedúcich, e, úlohe vedenia. Samozrejme, niektoré veci boli upravené, niečo sa vynechalo a možno, že to nie je tu dobre definované. Nehovorím tu o ja neviem, ženskej identite, Samozrejme, muži a ženy sú odlišní. Ja tu hovorím o úlohách, ako je napríklad to e, vedenie, e, líderstvo alebo, ja neviem, možno politická úloha a podobne. E, potom sexuálna výchova, to nie je podstatná otázka v tejto správe. Čo je tu v tejto správe skutočne podstatné, je to, aby sa dostatočný význam pripísal e, úlohe vzdelávacích inštitúcií. A preto by som chcela, aby e, tieto inštitúcie aj učebné osnovy, aby e, to bolo zdôraznené. A jedna vec, tej som veľmi dobre nerozumela, čo tu odznela Hovorili ste tu o vzdelávaní alebo výchove osôb. Myslím si, že toto je jedna z podstatných e, súčastí správy a že to je jeden z hlavných našich bojov. A neviem, že či tu bol možno problém s prekladom, ale zdá sa, ako keby tam teda tá výchova osôb e, nebola zahrnutá, ale ja v podstate v celej správe o tomto hovorím, o tom vzdelávaní a pokiaľ ide o zjednodušení jazyka, no už ono to závisí od toho, čo pod tým e, rozumiete. Ja som v niektorých prípadoch používala e, jazyk možno taký trošku vedecký, keď odkazujem na e, vedecké publikácie. A keď napríklad hovorím o vzdelávaní e, za účelom znižovania chudoby. E, myslím si, že to je dôležité takto vyjadriť, pretože keď hovoríme o rovnosti a o prístupe k, ku zamestnanosti, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa dosiahlo, aby ženy a dievčatá mali rovnaké podmienky v školách, respektíve aby mali aj rovnaký prístup ku vzdelávaniu. Nemôžem súhlasiť s tým, že by e, vzdelávanie ako prostriedok na znižovanie chudoby, odstraňovanie chudoby, e, že by to vzdelávanie malo sa dieť, e, dieť len formálne. E, určite by tam malo byť aj neformálne, neoficiálne vzdelávanie a o tom sa hovorí aj v bode 17. A možno, že by sa dala trošku ešte uproviť tá časť ohľadom podnikania, trošku to tam posilniť a potom ešte jedna vec, ktorá je dôležitá, je tá, že musíme pochopiť, aké sú modely správania, ktoré v súčasnosti e, sa aplikujú. Napríklad, čo vedie k tomu, že e, napríklad vedecké smery alebo technické smery mm, respektíve čo spraviť, aby tieto vedecké a technické smery boli tiež príťažlivejšie pre ženy a dievčata. E, ďakujem pekne e, spravodajkyni aj všetkým, ktorí vystúpili v debate k tejto dôležitej téme. 20. E, mája o 17. respektíve o 18. hodine to je termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov. Myslím si, že nemáme asi nič, bude rôzne, rôzne, takže vám len zaželám pekný víkend a bezpečnú cestu domov a ukončujem stretnutie.